La Presidente. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Vážení kolegovia, vitajte. Otváram dnešné zasadnutie. Prvý bod, správa Hefner, postupovanie Európskemu parlamentu utajovaných e, skutočností ktoré sa týkajú záležitosti mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskemu parlamentu a taktiež zaobchádzanie s takýmito skutočnosťami. Pán Hefner, teraz na 4 minúty má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne. Dnes naozaj môžeme spraviť rozhodujúci krok smerom k väčšej demokracii v Európe, pretože demokracia spočíva na nasledovnej myšlienke Politika e, sa nemôže robiť tajným spôsobom, ale e, musí sa transparentne e, môcť hovoriť o všetkom, čo sa robí na politickej úrovni, teda čo robia zvolení zástupcovia ľudu, aby to mohlo obyvateľstvo legitimovať a kontrolovať pretože sú to často rozhodujúce rozhodnutia. To konkrétne očakávajú občania aj od nás ako od parlamentu, tým nás poverili vo voľbách. A Európsky parlament teraz podľa novej zmluvy má možnosť a taktiež povinnosť e, politiku Európskej únie a teda aj e, rokovania e, rady aj v oblasti uzatvárania medzinárodných dohôd, teda kontrolovať a roz, spolurozhodovať. Ale na to potrebujeme všetky e, informácie. Často to dneska tak nie je. E, pamätáte si na mnohé rozpravy tu v Európskom parlamente, aj e, verejné debaty, napríklad rozpráva o akte. E, tu išlo naozaj o uzatváranie medzinárodných dohod a pritom sme nemali prístup ku všetkým dokumentom, nemali sme e, možnosť e, zhodnotiť, čo presne a s akými úmyslami sa rozhoduje, uzatvára. To sa musí zmeniť, aj sa to zmení po tejto dohode, ktorú my ako Európsky parlament sme uzatvorili s radou v rozhodujúcich rokovaniach. Takže ide o to, ak, za akých podmienok my budeme v budúcnosti mať prístup ku všetkým dokumentom. A pritom nejde iba o rokovacie dokumenty, teda o tie, ktoré už sú rozhodnuté, o ktorých sa už rozhodlo. Ide aj o e, plánovanie pred rokovaním o e, stratégiu, ide teda o interné, dôverné dokumenty Ide aj o tajné alebo dokonca veľmi e, utajené dokumenty a preto bolo dôležité, aby sme tu mali odstupňovaný postup v tejto dohode, ako sa s takýmito dokumentami bude narábať. Ale dosiahli sme napríklad aj to, že všetky dôverné dokumenty bez nejakých e, špecifických e, previerok budú prístupné poslancom pri top e, dokument, utajených dokumentoch budú špecifické postupy e, potrebné. E, vedomosť predstavuje moc, to je dôležité aj pre tento parlament, je to dôležité aj ak máme kontrolovať radu, ale naozaj je dôležité, aby sme <clears throat> zodpovedne narábali s týmito vedomostami, aby sme to isté očakávali od ostatných Samozrejme, nemôžeme to šíriť navonok, ale som si istý, že všetci kolegovia a kolegyne si to uvedomujú. Každopádne je e, dôležité a je to rozhodujúci krok e, vo vývoji európskej demokracie, teda fakt, že e, rada tera, parlament teda nielen vo, vzťahe, vo vzťahu s komisiou, ale aj s radou dosiahol takúto dohodu, teda, že budeme mať prístup k takýmto dokumentom. My chceme vedieť, čo robí EÚ napríklad v e, rokovaniach na pôde VTO alebo v oblasti klimatických zmien e, alebo pri bilaterálnych dohodách chceme poznať tie vyjednávacie línie my e, sa naozaj musíme na tomto podielať e, v mene občanov a ešte, že týmto táto otázka nie je vyriešená, pretože teraz e, vyjednávame o vyšetrovacích právomociach v prípade nejakých zlyhaní alebo zneužitiach. Bude sa to týkať tak vzťahov s radou alebo s členskými krajinami ak nebudeme mať e, zaručený priamy prístup, tak e, musíme mať minimálne prístup k svetkom a tak ďalej. Opäť v mene e, občanov a demokracie, pretože inak našu dôležitú funkciu pre občanov tu nebude môcť plniť. Takže ide o dôležitý pokrok. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali a želám veľa úspechov. Grazie, ora la parola agli oratori. Ďakujem pekne. Teraz v mene politických skupín, najskôr za EPP, pán Časkovský na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem pekne za blahoželať tomu týmu, ktorý viedol rokovania a najmä pánovi Hefnerovi k tomu, že dosiahol veľmi dôležitú dohodu. Nikdy to nie je jednoduché, najmä keď ide o dve inštitúcie a jedna z nich získava nové práva moce. Práva moci najmä v tak citlivej oblasti, v oblasti utajovaných skutočností. V tomto prípade nám, e, nášmu týmu sa podarilo vyrokovať veľmi zrelú dohodu a to poskytuje rozumné prístupy e, k utajovaným informáciám rady. E, jedna technická záležitosť, je to krok smerom k praktickej realizácii tých víziev, ktoré sme tu počúvali počas viacerých rokov. Ide o demokratickú kontrolu toho, čo sa deje v Únii a je to v súlade s Lisabonskou zmluvou a ustanoveniami o transparentnosti, ktoré boli pre túto snemovňu e, významnou e, prioritou počas zmien viacerých zmluv. Keďže parlament rozhoduje zodpovedne, e, potrebujeme maximálne komplexný obraz o tom, čo sa deje. Ako povedal pán Hefner, je to súčasťou väčšieho procesu, v rámci ktorého E, bojujeme za to, aby naše vyšetrovacie výbory e, mali prístup k tým informáciám, o ktorých sa rokuje, alebo e, v oblasti spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky. To je záležitosť, ktorú ešte stále mám pred sebou. Negociačný tým odvedol skvelú prácu. Veľmi dobre zapracoval. Máme tu právny rámec a princípe teraz je nevyhnutné, aby a parlament sa ujal svoje práce a vytvoril systém, ktorý umožní e, uplatňovať a využívať v praxi túto dohodu čím skôr. E, nesmieme strácať zo zreteľa, že táto dohoda e, necháva priestor pre výklad a dúfam len, že rada bude postupovať v dobrej viery. Vieme, že ide o úprimnú spoluprácu medzi inštitúciami, že je to zakotvené v zmluve, ale je dobre vidieť, ako sa to uplatňuje v praxi. A v tomto konkrétnom prípade e, k tomu naozaj došlo. Najmä, že je tu ešte e, chybujúci prvok, pokiaľ ide o e, prístup k utajovaným informáciám v prípade CFSP a toto treba ešte riešiť. V podstate to, čo sme urobili, znamená jednu vec vďaka medziinstitucionálnej dohode budeme môcť vykonovať e, svoje povinnosti v parlamente podstatne lepšie. Budeme to vedieť robiť informovanejšie a účinnejšie a e, budeme môcť volať radu e, na zodpovednosť, pokiaľ ide o prioritu tejto snemovne v rámci viacerých zmien zmluvy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz v mene skupina sa SAD, pán Gereda, ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som úvodom poďakoval pánovi Hefnerovi za tú správu, o ktorej teraz diskutujeme a o ktorej budeme dnes hlasovať. E Ehm, ehm, existujú viaceré definície toho, čo, čo je to demokracia. Začiatkom 21. storočia eh, demokracie je to spôsob, ako organizovať eh, verejnú mienku a robiť to transparentne. Ľudia, ktorí eh, riadia, E, musia byť zodpovední pred občanmi, musia reagovať na e, ich výhrady a je to e, našou zodpovednosťou, aby sme zabezpečili kontrolu nad legislatívnym procesom. Na to potrebujeme informácie a transparentnosť. Len tak parlament sa dokáže zhostiť svoje úlohy ako zástupcu občanov. A v Hefnerovej správe sú tri kľúčové prvky, ktoré by som chcel zdôrazniť. Ide o zvýšenie dôstojnosti poslancov. E, dostávame teraz e, prístup k informáciám. Máme teraz väčší počet poslancov, ktorí získavajú e, prístup k informáciám. Ide o spravodajcov, tieňových spravodajcov a členov príslušných výborov. A napokon táto dohoda znižuje objem utajovaných skutočností, pri ktorých e, poslanci budú potrebovať e, bezpečnostnú previerku. Všetky tieto prvky sú pozitívne. Stále však potrebujeme dosiahnuť pokrok, ako sa už o tom povedalo e, v, v otázke usporiadaného zaobchádzania s informáciami o CFSP. Máme ešte pred sebou niekoľko týždňov, aby sme sa na tom dohodli. E, ďakujeme e, všetkým členom negociačnému týmu v mene parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, onorevole Rubik, lei ha chiesto di intervenire con una blu... Ďakujem a teraz má slovo pán Rubik, ale je tu aj modrá karta. Chcel by sa pán Rubik spýtať, príjmate túto modrú kartu, pán Herr? Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či kolega vidí nejaký rozdiel v utajenosti, pokiaľ ide o radu a parlament, ako to vidíte v oblasti privátnej alebo e, verejnej, malo by to byť e, rovnaké alebo mali by to byť rozdiely? Bueno, en realidad lo que hace este acuerdo es limitar Nuž, myslím si, že táto dohoda obmedzuje množstvo tých informácií, ktoré už boli zadefinované ako utajované skutočnosti a umožňuje poslancov, aby mali prístup k týmto utajovaným skutočnostiam bez toho, aby museli prejsť bezpečnostnou previerkou. A verejné informácie, verejne prístupné informácie, ako som už povedal, s tými treba nakladať otvorenejším spôsobom v parlamente, než je tomu so súkromným typom informácií, na ktoré sa vzťahuje právo na súkromie občanov. A teraz za ALDE pani Jatemaky na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi Hefnerovi za dobrú spoluprácu aj tieňovému spravodajcovi. My sme si v podstate mysleli to isté, išlo nám o transparentnosť a chceli sme, aby občania mali možnosť získať informácie a to platí aj pre nás. My potrebujeme informácie, pretože inak nemôžeme kontrolovať ani mať nejaký vplyv eh, na rokovania je dobré teda, že parlament a rada sa teraz konečne dohodli. Teda dohodli o tých požiadavkách na transparentnosť. Nie je to možno obrovský krok vpred, ale v podstate je teraz na papieri to, čo sa už aj tak v praxi deje. Isté informácie ešte chýbajú napríklad v oblasti e, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Toto nemôžu byť nejaké elitné údaje, e, ku ktorým my vôbec nemáme mať prístup, ale aj e, dúfam, že sa to v budúcnosti zmení a dúfam, že tieto informácie budú prístupné k všetky inštitúcie, aby Rada a parlament mali rovnaké podmienky prístupu. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Fox, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte by som úvodom poďakoval pánovi Hefnerovi eh, za prácu, ktorú odviedol ako spravodajca. Som veľmi rád, že naša politická skupina podporuje túto dohodu. Táto snemovňa má pred sebou veľmi dôležitú prácu z hľadiska E, volanie e, na zodpovednosť radu a komisiu. Je dôležité, aby e, peniaze daňových poplatníkov sa náležitým spôsobom vynakladali, aby politika únie sa realizovala tak, ako treba, otvorene a transparentne. A táto dohoda s radou má obdobnú povahu ako, obdob, ako dohody s komisiou a túto skutočnosť iba vítam. Treba e, e, vyvažiť potrebu transparentnosti s legitimným, legitimným právom štátov na zachovanie dôvernosti niektorých podkladov a nazdávam sa, že táto dohoda zabezpečuje potrebnú rovnováhu. Veľmi rád, že môžem podporiť túto správu a e, dúfam, že zabezpečí aj lepšie riadenie Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz mala vystúpiť pani Verža, ale nevidím ju v tejto snemovni. A preto odovzdávam slovo pánovi Gurakisovi, ale ani jeho nevidím. A preto e, e, pristupujeme k e, bodu vystúpenie ad hoc. Pán Hernoza. Niekoľko zaujímavých informácií E, pred e, nedávnom sa položili e, parlamentnú otázku na rad komisiu a na parlament generálne sekretára. Chceli sme zistiť, ako veľa utajených dokumentov je v obehu v Európskej únii. A výsledky boli následovné. Európska komisia neposkytla nám žiadne informácie o tom, poukázala na to, že je to príliš vysoká administratívna záťaž Takže bolo by zaujímavé získať informácie o počte utajených informácií v prípade eh, rady. Je tu eh, eh, väčšia transparentnosť. Je tu odkaz na rôzne stupne utajovania a tu musíme naozaj odovzdať vzďaku ale odpoveď e, e, bola e, relatívne nejasná. Myslím si, mali by sme sa pozrieť aj na to, koľko to je v parlamente. Bolo by zaujímavé z hľadiska výsledkov vo vzťahu k Európskym parlamentom. Otázka zniela, že v poslednom roku 10 dokumentov stupňov Tajvania restricted bolo odovzdaných parlamentu. To znamená, že 10 tisíc e, takýchto dokumentov v našej sieti. To znamená, že Európsky parlament je vylúčený e, e z e, obehu utajovaných dokumentov a to samozrejme e, neumožňuje e, kontrolnú činnosť parlamentu. My, bolo by rozumné, keby jednotlivé inštitúcie e, zverejňovali na svojej web stránke počet spracovaných utajených dokumentov, aby sme vedeli, či tieto informácie stúpajú, alebo, e, počty stúpajú alebo e, klesajú a aby sme získali ďalšie informácie v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostáva opätovne pán spravodajca, pán Hefner, dve minúty. V prvom, rade by som chcel veľmi pekne poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili mm, e, tejto diskusie. E, pracujeme nielen v svojom mene, sme zastupcovia občanov a sme povinní sledovať e, a kontrolovať činnosť jednotlivých orgánov. Musíme E, e, sa zúčastňovať konzultácií v zmysle, v e, zmysle našej legislatívnej spolu zodpovednosti. A toto dokážeme robiť iba keď budeme potrebovať a mať potrebné informácie. Je to veľmi dôležité v politike. V prípade, ak jedna strana vie všetko a druhá nie, to znamená prácu ako v diktatúre Potrebujeme viac transparentnosti a myslím si, že dnes sme e, e, urobili alebo robíme počas hla, po hlasovaní dôležitý e, krok. Musím E, jasne povedať, že dnes sa e, dosiahla dochoda, ale samotná prax e, sa musí vyvíjať smerom proaktívnej výmene informácie. Jednu vec môžem povedať, jednu vec jasne vieme, že nedostanem hneď všetky informácie hneď, ale bez tejto dohody by sme nedostali všetky dôležité informácie, a nemôžeme e, rozhodovať o problematike ako je akta, e, bez toho by sme mali k dispozícii potrebné e, dokumenty, alebo pokiaľ ide o dialog s Čínou v oblasti ľudských práv, po dlhých rokovaniach musel som v rade osobne vyhľadať ako predseda niektoré dokumenty. To musí byť robené inak a podľa mňa e, transparentnosť je predpokladom fungujúcej demokracie a chcel by som vyzvať svojich kolegov, aby aktívne a rozumne využívali nové práva a záverom by som chcel e, sa poďakovať všetkým zúčastneným e, mene nás pani Valisovej a ostatným členom týmu. Ďakujem pekne. Grazie, la discussione. Ďakujem veľmi pekne. Mm, diskusia je ukončená. Hlasovanie e, sa začne e, o poludní. Na poludne, prepačte. A teraz e,